inšpekcia by poskytla minimálne kompenzáciu malým a stredným podnikom a zároveň pracujúcim, ktorí sú postihnutí takýmto spoplatením prepravy. Ďakujem veľmi pekne, tým ukončujeme vystúpenie. E, pán Janec bol posledným vystupujúcim v rámci jednominútových vystúpení. Prechádzame k ďalšiemu bodu. Ďalším bodom je správa pána Sturdyho bariéry v oblasti investícií a obchodu. Pán Sturdy, máte slovo ako predkladateľ a máte 4 minúty na predstavenie vašej správy. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Vo februári tohoto roka Európska komisia uverejnila svoju správu o bariérach v oblasti investície a obchodu, ktoré ktorá počiarkuje prioritné oblasti v rámci toho, aby sme sa zbavili ďalších, priori- ďalších bariér v obchode. Táto správa poskytuje veľmi komplexný prehľad, akým výzvam čeli Európska únia v dôsledku širokého spektra rôznych netarifných necolných bariér. Napriek voľnému prístupu k bariéram naša politická stratégia sa sústredovala predovšetkým na to, to, aby sme eh, rušili tarifné bariéry. Ale tieto drahé bariéry eh, sú stále, stále prítomné a je to veľmi znepokojujúce. Je veľmi dôležité, aby sme bojovali proti takýmto protekcionistickým nástrojom. Minulý mesiac mi komisár pre obchod eh, vyhlásil obavu pred ďalšou vlnou protekcionizmu zo strany našich strategických partnerov. Naša stratégia môže byť plne implementovaná len vtedy, ak systematicky a konštruktívne budeme bojovať proti takýmto obchodným bariéram. Táto správa symbolizuje zdieľané úsilie napredovať v tejto téme v rámci proaktívnej, ale agresívnej proobchodnej agendy. Rád by som vedela, aby komisia konala proaktívne, aby minimálne odstránila alebo obmedzila takéto necolné bariéry, ktoré obmedzujú kapacity európskych podnikateľov a zároveň obmedzujú možnosti dostupnosti zahraničných trhov. Komisia by mala otvoriť túto tému so všetkými našimi obchodnými partnermi. Európska únia by mala zároveň veľmi pozorne revidovať obchodné opatrenia tak, aby sme odstránili akékoľvek nelegitímne e, opatrenia, ktoré zabraňujú otváraniu skutočne úprimného otvoreného obchodu a mala by aktivnejšie bojovať proti takýmto necelným bariéram. Sme veľmi radi, že pani komisárka pricestovala z Luxemburgu. Rečník sa na namiesto pani komisárky Redingovej, spomenul pani poslankyňu Lulingovu. V každom prípade je to skôr osobná otázka, ktorá sa týka najmä e, cesty cez hranic. Takže máme to naozaj problémy tak aj v rámci Európskej únie, ako aj za hranicami a tieto problémy treba vyriešiť, je to veľmi dôležité. Komisia mala riešiť tento problém ako súčasť e, svojej agendy, aby zároveň prehodnotila súčasné dohody v rámci VTO, v rámci technických bariér pri obchode a zároveň v rámci dohôd TBT. E, ohľadom FTA, teda dohod o voľnom obchode, je veľmi dôležité, aby táto dohoda zabezpečila adekvátnu reciprocitu pri prístupnosti trhov a obojstranných benefitov pre obe zmluvné strany, tak aby sme zvýšili jednak všeobecné povedomie ohľadom NTB a zároveň, aby sme motivovali verejné orgány a podnikateľov, aby proti nim bojovali. Komisia by zároveň mala zbierať informácie e, na úrovni VTO a na, aj na úrovni OECD a na všetkých ostatných relevantných organizáciách, tak aby sme skúmali už vykonanú alebo prebiehajúcu prácu ohľadom možných korelácií medzi existenciou takýchto nesolných bariér a prípadnou stratou podielu na trhu. Rovnako by sme chceli, aby komisia preskúmala možnosť rozvoja a budovania mechanizmu rýchleho varovania, aby, nás, aby sme dokázali rýchlo identifikovať takéto bariéry. Táto správa e, by mala vytvoriť regulovaný dialog s kľúčovými strategickými partnermi a zároveň e, vytvoriť priestor pre užšiu spoluprácu s medzinárodnými partnermi, aby sme bojovali proti neadekvátnemu používaniu NTB. Máme tu špeciálne zváženie e, takýchto typov bariér, aby sme brali do úvahy e, rôzne citlivé prvky týchto trhov. Mali by sme robiť rozdiel medzi rozvíjajúcimi sa ekonomikami, e, rastúcimi rozvojovými ekonomikami a industriálnymi partnermi, ako sú krajiny BRIC Rád by som poďakoval všetkým svojim kolegom v rámci výboru pre medzinárodný obchod, tenevým spravodajcom a všetkým poslancom za spoločné úsilie pri tom, aby sme túto správu eh, zabezpečili, aby sme túto správu spravili tak dôležitú a pevne verím, že hladko prejde touto snemovňou. Ďakujem pekne, pán Sturdy, hovorí pán predsedajúci. Podstata tejto diskusie hoci bez pochyb má veľkú dôležitosť, eh, je taká, že vystúpia rečníci len v rámci bodu Catch the Eye a ako prvý vystúpi pán Daniel Kaspari. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, chcel by som poďakovať pánovi Stordimu za túto správu. Um, spomenul všetky ťažkosti, ktoré musíme ešte prekonať. Vážená pani komisárka, Chcel by som hovoriť e, o tom, že v e, Európskom parlamente sme mali e, o tom diskusiu pred samitom s Američanmi. Sme na mini plenárke hovorili o Making Job Act, o, ktorej, o ktorom prebieha diskusia v kongrese. Žiaľ, kompetentný komisár sa nemohol zúčastniť tejto diskusie, A musím povedať, že som bol veľmi prekvapený, keď na poslednej schôdzi výboru pre obchod e, sme si vypočuli, že sa o tom na výbore nehovorilo. Toto je výborný príklad toho, ako môže vyzerať neobchodná bariéra. Mohli by ste to urobiť tak, pani komisárka, alebo urobiť všetko preto, aby e, tieto problémy boli vyriešené. Nech sa páči, pani Kikao, vážená pani komisárka. E, správa o bariérach hovorí, že do roku 2015 e, sa bude nachádzať, alebo 90 rastu dosiahnu krajiny mimo EÚ. Konkurencieschopnosť EÚ a, priemys- a priemyselná politika závisí od surovín. Mali by sme zaručiť e, transparentnosť a um, mali by sme sa vyhnúť špekuláciám e, na trhoch pre suroviny. Um, aj keď investície EÚ v Indii vzrástli o 4 krát. India stále kladie prekážky pre zahraničné investície. Aj Brazília a Argentína sú dôležitými partnermi pre EÚ, ale tieto krajiny stále prijímajú tarifné a netarifné opatrenia proti európskym podnikom, aj keď sú zapojené do rokovania pre dohodu

a preto spoločná platforma na výmenu názorov a hľadanie riešení má najlepší predpoklad na úspešný postup. ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi Slovo má pán Ďakujem za slovo, pán predseda. kolegovia, chcel by som v prvom rade zablahoželať pánovi Stardemu ku tejto správe, ale politicky ani ekonomicky neviem s ním v súčasnosti súhlasiť pretože v podstate áno, dá sa vnímať, že sú tu určité prekážky a je tu kríza. Štáty sa snažia chrániť sa a svoju ekonomiku teda. Nechceme sa práce dostať eh, z hľadiska národného hospodárstva tam, aby sme boli chudobní. Že je tu problém aj s, eh, so znižovaním nezamestnanosti v rámci jednotlivých štátov. Takže si myslím, že treba príjmať patričné opatrenie e, z hľadiska posilňovania vnútornej ekonomiky v jednotlivých štátoch, ale vlastne posilňovať aj spoluprácu a skutočne zachovať si otvorený charakter trhu. Ale viac sa sústreďovať aj na oživenie vnútorného trhu každého jedného štátu. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega. A teraz pán Sean Kelly. Ďakujem za slovo. A rád by som tiež poďakoval pánovi Stredimu za veľmi kvalitnú prácu aj za to, čo vlastne navrhuje. My samozrejme máme v eurozóne svoje vlastné problémy a Musíme sa snažiť zachovať si konkurencieschopnosť vo svete a aj pritom ešte riešiť aj vnútorné problémy ekonomik jednotlivých krajín. Samozrejme, musíme sa snažiť o to, aby sme sa dostali z tejto nevýhodnej situácie a jednoznačne, že aj necolné prekážky e, musia e, byť predmetom e, nášho záujmu a musíme sa snažiť ich odbúravať. A Samozrejme, ide o to, aby sa prijímali také kroky, ktoré budú zvyšovať konkurencieschopnosť Európy, európskych podnikov a ide o to, aby tieto opatrenia boli zmysluplné a praktické. Ďakujem. Ďakujeme pekne pánovi poslancovi. A teraz dávame slovo pánovi Joffreyerovi. Ďakujem za slovo, pán predseda. tí, ktorí e, nás chcú presvedčiť o tom, že naozaj sú tu tie vážne prekážky, ktoré nám bránia v pokroku a e, proste takéto hlasy sa tu objavujú pomerne často. A pretože treba upravovať e, nariadeniami a predpismi, vlastne aj fungovanie obchodu, ale treba dávať pozor popri tom aj na dumping a treba tieto otázky tiež riešiť. Okrem toho, samozrejme, sú tu veľmi vážne otázky, ktoré súvisia s nezamestnanosťou. Toto taktiež treba riešiť. Sú tu problémy s energetikou a tak ďalej. Takže je tu viacero bariér a treba hľadať opatrenia, ktoré budú vo verejnom záujme. Tá kríza, ktorej čelíme, nám tiež niečo ukázala že proste musíme riadiť spoločnosť tak, aby ten voľný obchod mal komplementárnu úlohu, aby vlastne tu nebolo zbytočne mnoho súťaže medzi štátmi, ktoré majú spolupracovať. Ďalší portugalský predstaviteľ má slovo. Pán predseda, pani komisárka, vážení kolegovia, chcem zablahoželať spravodajcovi, pánovi Stredimu, ktorý nám predložil správu, ktorá podľa mňa si zaslúži podporu parlamentu. Je dobre načasovaná. EÚ má skutočne pokladať za prioritu odbúravanie týchto bezcelných prekážok, lebo vlastne tieto necelné prekážky mm, sú vlastne tiež prekážkou v medzinárodnom obchode aj keď sa hovorí o, teda v rámci článku 60 zmluvy o EÚ, tak vlastne sa tam práve poukazuje na obmedzenia ktoré, a prekážky, ktoré existujú v súvislosti s medzinárodnými investíciami. Čiže je to vlastne v našom vlastnom záujme, aby sme tieto necelné prekážky odburávali. Naši obchodní partnery tiež majú takéto prekážky. Rusko, Japonsko, Čína a tak ďalej. Oni tieto prekážky zase po, sú problémom pre naše podniky, ako preniknúť na tamtie trhy. Takže ďakujem pekne. Tam predseda, hovorí posledný rečník, nasleduje pani kolegyňa z Rumunska. Hovoríme tu teraz o tom, že tieto bariéry, ktoré sťažujú prístup na medzinárodný trh, tak tieto naozaj treba odburavať. Sú tu aj bilaterálne zmluvy a treba ich taktiež dodržiavať. Pri verejnom obstarávaní treba taktiež tlačiť na to, aby sa dodržiavali príslušné princípy a keď sa aj EU e, zúčastňuje povedzme takýchto verejných obstarávaní v tretich krajinách, tiež treba zabezpečiť veľmi korektné a transparentné podmienky. Chcem zdôrazniť, že je potrebné eliminovať obmedzenia pre príslušné služby EÚ, pretože Európska únia je vlastne najdôležitejším vývozcom služieb. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Tým sme dospeli k záveru a teraz vlastne dávame slovo pani komisárke Redingovej, aby reagovala na vyjadrenia, ktoré odozneli v rámci rozpravy. Nech sa páči, pani komisárka, máte slovo. Pán predseda, v prvom rade chcem poďakovať výboru INTA a predovšetkým pánovi spravodajcovi, pánovi Robertovi Stradimu za to, že si vzal na plecia túto veľmi významnú tému eh, hlavne necolných prekážok, s ktorými sa stretávajú európske podniky na tretich trhoch. Ste si určite vedomi toho, že komisia na toto poukázala aj e, v prvej správe o obchodných a necolných bariérach, to bolo ešte v marci tohto roku, a táto správa práve veľmi e, presne hovorí o vymáhaní tej našej politiky, ktorá sa týka odburávania bariér. Samozrejme je tu aj politický rozmer a ďakujeme za to, že je v texte obsiahnutý. Veľmi pozorne sme si e, zaznamenali vaše podnety a keď hovorím, že my hovorím v mene aj v mene kolegu Karla de Huchta, ktorý zodpovedá e, v rámci Európskej komisie za túto oblasť. Som presvedčená o tom, že pán komisár bude pokračovať v úsilí odbúravať e, príslušné prekážky, aj necolné, a aj vo vzťahu k našim strategickým partnerom. Správa veľmi správne poukazuje na to, že samozrejme v plnej miere uznávame právo našich partnerov, aby si určovali sami svoju politiku na ochranu obchodu aj v oblasti zdravia, ochrany životného prostredia a tak ďalej. Chcem ale povedať len jednu, jeden príklad takéto spolupráce v oblasti regulácie a zavádzania predpisov. Vlastne 29. novembra tohto roku e, na spoločnom stretnutí sme vlastne informovali parlament, teraz hovorím o transatlantickej ekonomickej rade vo Washingtone, kde Spojené štáty a Európska únia si odsúhlasili, že posilnia spoluprácu aj vo viacerých regulačných oblastiach. Napríklad ide o elektrické vozidla, nanotechnológie, informatiku, teda IKT a tak ďalej. Pokiaľ ide o príslušný zákon, americký zákon, ktorý sa týka zamestnanosti, tak tam toto veľmi pozorne skúmame a určite si budete vedomi aj toho, že niektoré z tých najobávanejších prvkov, žiaľ teda tie neprešli zákonodárnym procesom v USA. Taktiež využívame aj dohody o voľnom obchode, aby sme sa mohli venovať téme obchodných prekážok. Napríklad obchod s Koreou je veľmi dobrým príkladom takéhoto prístupu. Práve to súvisí s mnohými pravidlami, ktoré sa týkajú tejto sféry, napríklad v súvislosti s lekárskymi prístrojmi, ale aj elektronickými zariadeniami. Takže v rámci tejto dohody boli vytvorené podmienky, na základe ktorých teda korejský minister a náš komisár mohli dosiahnuť veľký pokrok pokiaľ išlo o niektoré regulačné otázky a predpisy v súvislosti s autami. Takže konkrétne táto regulácia a vlastne vzájomné vzťahy medzi otváraním vnútorného a vonkajšieho trhu, teda zahraničného trhu, toto bude vlastne aj predmetom medzinárodnej konferencie, ktorá bude 20. januára 2012 v Bruseli. Organizuje to Európska komisia. Ďalší dôležitý aspekt, e, verejné obstarávanie zo strany vlády a ďalšie reštrikcie a obmedzenia, toto sú tiež veľmi dôležité prvky, ktoré sú súčasťou e, obchodnej politiky EÚ. A ako iste veľmi dobre viete, odstráňovanie obchodných prekážok ostáva vysokou prioritou našej obchodnej politiky a Ďalšia správa komisie na túto tému bude vypracovaná v marci 2012 a bude vlastne vychádzať z odporúčaní, ktoré boli vlastne prednesené vo vašej správe, čo je teda veľmi dôležité, pán spravodajca, že táto správa leží na stole a bude pre nás inšpiráciou a podporou pre kolektívnu prácu komisie, členských štátov a Európskeho parlamentu. Ďakujem. Pán predseda ďakuje pani podpredsedničke Európskej komisii, komisie, teda pani komisárke Redingovej. Týmto končíme debatu, teda rozpravu. Blahoželáme taktiež pánovi Stordimu ako spravodajcovi a zajtra budeme pokračovať vlastne na poludne sa tejto téme budeme venovať zajtra. Budeme pokračovať teda 13. od 9. do 14. potom od 15. do 20. a potom od 21. do 23. hodiny. Program rokovania je k dispozícii aj na webovej stránke Európskeho parlamentu a momentálne končím toto zasadnutie a prajem vám všetkým dobrú noc.